klar hier. Okay, muss ich erstmal sortieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Dámy a páni, hoci nie sme v plnom počte, myslím si, že vzhľadom na uh, intenzívny program by sme mali začať ten najdôležitejší e, prítomný, náš spravodajca Kurt Lechner je totiž prítomný, a preto by sme sa nemali e, zdržovať a prejsť k veci. A, a e, najprv však prvý bod, prijatie programu schôdze. Tu chcem povedať bod 26 našeho programu a to sú alternatívne formy rozhodovania sporov. Takže tento pôjde ešte pred bodom 23, to je zmena. Ďalej potom pani kolegyňa Göringer nám poslala mail, v ktorom píše, že Minulýkrát sme e, načali tému, ktorá sa odroš, odročila, a, a to je rozhodnutie o právnom základe týkajúce sa radioaktívneho odpadu. Nemáme to ale dnes na programe a pani Göringer sa pýta, prečo to teda na programe nie je. Vysvetlím, dôvod je veľmi jednoduchý. Podľa prílohy e, k našim e, právomocem tomu vyzerá tak, že sa v tomto, tejto tému budeme zaoberať, ak bol v niektorom z výborov podaný odkaz alebo žiadosť o prerokovanie právneho základu, ale tak tomu teraz nie je a tým pádom sa síce nevylučuje, že e, vy môžete dať podnet, aby sa to dalo na program. V každom prípade však neexistuje automatický predpisový dôvod dať to na program, keďže nikto na pozmenenie právneho základu nepodal žiadosť a tým pádom e, sa rozhodlo takto pred plénom a to je východisko, ktoré tu dnes máme. To je ten dôvod, prečo to teda nenájdete v programe. Ďalej sa hneď dostávam k bodu oznámenia predsedu a tie nemám žiadne. Ďalej potom zápisnica zo schôdzi z 23. a 4. mája. Máte k tomu niekto poznámky? Nie je tomu tak a v tom prípade e, ju potvrdzujeme a môžeme prejsť tým pádom k verejnému vypočutiu, ku ktorému musím vyhľadať program a začneme e, s krátkým úvodom, ale hneď odovda zdám slovo našemu spravodajcovi Kurt Lechner. Máš slovo. Da, um, Myslím si, že nie som dôležitý ja, ale hlavne dámy a páni odborníci z jednotlivých členských krajín. Z mojej strany už len kvôli časovému rámcu našej diskusie nechcem e, veľmi dlho hovoriť. Situáciu poznáte. Na jednej strane znie otázka, či zásadné rozhodnutia v tejto súvislosti, to znamená, kde možno nájsť prepojenie pre právo, ktoré, ktoré sa e, uplatní a súdnu príslušnosť pre rozhodné právo a e, súdna príslušnosť einfach sagen, um dann im Detail festzustellen, a dá sa potom povedať, že momentálne je veľmi veľa problémov, konfliktov a oblastí. Aj e, v prípade e, procesných e, otázok a teda toho, čo sa stane v prípade smrti s majetkom poručiteľa v inej krajine, teória a prax e, veľmi často sa navzájom odlišujú. Je veľmi ťažké zvonka vedieť, ako sa e, e, presne upravujú právne úpravy nejakého iného členského štátu. V detailoch zložité sú dokonca už aj preklady. Ja som preto veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať toto vypočutie, ktoré nás určite všetkých veľmi zaujíma. A chcel by som povedať, že práca určite aj tu v parlamente a dúfam, že aj na rade postupne e, v tejto oblasti dospeje ku e, úspešnému koncu. E, sa to aspoň takto predstavujem a predstavou nášho výboru je, že v septembri teda, že o týždeň budeme ešte diskutovať dopodrobná o tomto. Um, potom sa budeme zaoberať mojou vlastnou správou a pozmeňujúcimi návrhmi kolegov. A v septembri by sme sa snažili eh, dopracovať k hlasovaniu na našom výbore. Potom uvidíme, ako ďaleko sa dostane rada. A či teda ešte v priebehu tohto roku budeme môcť túto tému uzavrieť. Chcel by som povedať, že pri všetkých ťažkostiach eh, veci sa majú tak, že ťažkosti tento návrh e, neprivolal. E, ťažkosti vyvstávajú z toho, že situácia jednoducho je taká, aká je, že v každej krajine sú iné predstavy, iná právna kultúra, iné tradície, iné pojmy sa tam používajú a teda problémy nevznikli v dôsledku tohto návrhu, a tento e, návrh si dáva za cieľ zlepšenie situácie, ktorá podľa mňa určite e, nastane, ale ide nám o to, aby toto zlepšenie bolo značné a aby sme problémy obmedzili aspoň teda na minimum. A v tomto zmysle by som chcel srdečne e, privítať našich hostí. Vypočujeme si, ako to vyzerá v oblasti bývalej dunajskej monarchie, teda Rakúska. pán Bittner, eh, Ludwig Bittner eh, nám popíše tú situáciu, potom Pascal Chansan nám popíše eh, situáciu vo Francúzsku, pán Chansan je notárom v Paríži a potom v Španielsku si právnu situáciu nám popíše pani Patricia Garcia Mediero. A teda pani Vedejrovi zo Španielska. Potom si preberieme Veľkú Britániu. Verejný notár Richard Frimson. Takže srdečne vítam na našom výbore. Veľká Británia, môžeme to povedať otvorene, má osobitnú pozíciu, keďže si zvolila cestu opt-out. Ale všetci máme záujem na tom, aby aj Veľká Británia a Írsko sa pripojili k tomuto nariadeniu, pretože aktívne aj pasívne sa ich to do značnej miery e, týka ako téma. A potom Doris Fiskes e, sa tiež vyjadrí e, k tejto téme. No a teraz už by som chcel dostať slovo pánovi profesorovi Bitnerovi, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, pán e, spravodajca. Chcel by som e, e, stručne vyjadriť vlastne názory z akademickej pôdy, ale aj z notárskej pôdy v Rakúsku. Sú tu vlastne tri oblasti. Vlastne priamo po smrti vznikajú problémy Ide teda aj o problémy ako voľba, e, e, delenie e, dedičstva, Niektoré problémy sa dajú vyvážiť, vyriešiť iba naozaj dobre koncipovaným testamentom. V anglosaskom práve sa vychádza z toho, že e, celý, celý majetok prechádza na správcu dedičstva a ten potom e, všetko rieši. A v e, štátoch bývalej Dunajskej monarchie, ale aj v Škandinávii z časti a v Lotyšsku sa ide iným smerom. V Rakúsku Dedičstvo síce e, pripadá smrťou e, dedičom, ale až po rozhodnutie súdu e, vlastne sa toto nedá teda využívať. Viacero Eh, dedičov eh, teda eh, má potom právo požiadať aj o vymenovanie správcu dedičstva. Ehm, súd potom príjma rozhodnutie, ktoré s konečnou platnosťou prisudzuje právo dedičom Ríšu sa tam také eh, otázky ako eh, aj práva eh, maloletých a podobne. takisto aj otázky daňové spojené s dedičstvom, aj delenie dedičstva, záznamy teda v katastri kataster e, samotný v Rakúsku nič e, nepreskúmava. E, takže jeho úloha v celom tomto procese je len formálna. Náš systém je pomerne efektívny. Súd vlastne potvrdzuje rozhodnutie. Notár má úlohu sprostredkovateľa medzi jednotlivými stranami a má teraz svoje právomoci. moci a teda dediči majú veľmi silné postavenie v rakúskom právnom systéme, správcovia pomerne teda slabé, nestávajú sa majiteľmi dedičstva a teda nespravujú ho v tom pravom slova zmysle. Práva, teda, teda postupy zo strany notára sú tiež presne popisované. Um, Viacero vecí by sa e, teda touto, e, týmto nariadením v rakúskom systéme muselo zmeniť. A teraz, e, pokiaľ ide o Rakúsko, pár slov k katastru. Na základe rozhodnutia súdu sa vlastne noví majiteľia zapíšu do katastra tu funguje veľmi silný princíp hierarchický nie je žiadna možnosť nejako e, obsahovo e, vylepšovať e, podanú žiadosť. Ak tam sú nejaké chyby, tak žiadosť je zamietnutná. A teda otázky ako práva eh, maloletých osôb a eh, práva týkajúce sa užívania bytov a podobne eh, a ostatné otázky, ktoré som tu teraz spomenul, tieto sa teda, nie, teda nie sú vhodné na riešenie teda na poli katastra práve z tohto dôvodu. V pomer teda s týmto navrhovaným nariadením e, Treba povedať, že e, notári v Rakúsku e, si pochvalujú skutočnosť, že notári sú v tomto návrhu osobne teda popisovaní. Dedičský štatút pre prenos majetku však by mohol predstavať v Rakúsku problém Mohlo by tu dôjsť eh, k problémom eh, súvisiacich s súdnou eh, príslušnosťou. Pokiaľ ide o návrh Európskej komisie, by teda Rakúsko muselo počítať so značnými zásahmi do svojho systému a muselo by svoje procesné právo značne prepracovať, čo by však nemalo byť cieľom nariadenia komisie. A preto e, rada e, e, ministrov sa zaberala touto témou, dospeli k značnému zlepšeniu a rakúsky notári sú teda za explicitné navrhovanie zmien, tak ako je to formuloval Kurt Lechner vo svojom návrhu toto je veľmi e, zásadná otázka pre, nielen pre Rakúsko, ale aj pre iné členské e, štáty. Európske dedické osvedčenie by malo značne e, zjednodušiť postupy v tejto oblasti. To vítame. Ťažkosti pre nás sa predstavuje, že toto osvedčenie by na úrovni katastra takisto malo mať silnú pozíciu a ak by tu boli potrebné nejaké medzikroky, e, e, mohlo by tu dôjsť k problémom. Rakúsky e, notári teda v zásade vítajú vytvorenie európskeho dedičského osvedčenia, ale často tie detaily budú, môcť, budú možno komplikované, takže bude treba um, ich vyriešiť, aby naozaj uh, sa uh, európskym dedičom pomohlo. Ďakujem, pán profesor Bittner, za um, túto, tento zaujímavý referát. Navrhujem, aby sme pokračovali priamo ďalej. Takže Pascal eh, Chansan dostane teraz slovo. Ďakujem veľmi pekne vám, predseda. Je pre mňa cťou, že môžem medzi vami prehovoriť. Už viackrát som mal príležitosť zastupovať eh, a predstaviť eh, stanoviska Európskej asociácie notárov tu v Európskom parlamente. Dnes budem, a dúfam, že mi to moji kolegovia prepáčia, budem hovoriť ako francúzsky notár. Francúzsky z notárov s e, pozornosťou sleduje vývoj tohto nariadenia a veľmi nás to zaujíma. Skonštatovali sme s uspokojením, že e, tu ide o dva princípy. E, ide o z, princípy zelenej knihy, ide o vlastne vecné právo štátov. Všimli sme si, že dochádza k revolučnému e, vývoju a ide o ukončenie režimu, e, delenia a začiatok e, jednotného postupu, pokiaľ ide o nehnuteľnosti vo Francúzsku. Krátko by som chcel hovoriť e, Chcel by som e, vyzvinúť e, tri veci. Najprv voľba dedičského práva podľa článku 16, potom aké dôsledky to bude mať na francúzske dedičské právo, a potom dve poznámky k politickému kompromisu, ktorý bol oznámený 10. júna. Takže plánovanie dedičstva a e, plánovanie e, dedičského práva, alebo voľba dedičského práva. Spomeniem e, skutočný príklad, e, v ktorom som bol účastníkom. Jeden z mojich e, klientov francúzskej národnosti pracuje niekoľko rokov ako medzinárodný advokát v Bruseli a chcel by zabezpečiť, ak by v Belgicku zomrel, aby neplatilo pre jeho dedičské konanie belgické právo, ale francúzske právo. Podľa francúzského práva e, sa používa kódex e, belgického práva podľa článku 79, teda ten e, e, človek si môže vybrať teda právo. Podľa týchto súkromných práv platí národné právo, to znamená, ak niekto sa usadil v Belgicku, tak sa na neho vzťahuje toto právo. Potom čo eh, pra, možnosť voľby podľa francúzského práva neexistuje. by podľa eh, navrhovaného eh, nariadenia článku 17 platilo to, že stačí postačuje jednoduché vyhlásenie dedičov a a toto je rozhodnutie, ktoré e, francúzskí notári veľmi e, s napätím očakávajú. Pre francúzských občanov e, to má veľmi veľký význam. Tento advokát, ktorý žil v Belgicku, uzatvoril to manželstvo a, a prebehol tam tiež darovanie medzi manželmi, čo je obvyklé E, vo Francúzsku. A táto e, skutočnosť sa čas, veľmi často neprederá do zahraničného práva. E, ak francúzsky zákon by nebol uplatnený, tak by to malo nepredvídané dopady na dedičstvo teda tie výhody, ktoré boli stanovené manželskou zmluvou, by sa anulovali a e, jednotlivé e, darovacie zmluvy medzi manželmi e, by stratili platnosť a boli by tým posunuté aj povinné podeliť deti. V Francúzsku je veľmi rozšená prax darovania. E, sú tam stimuly finančné a daňové. A e, tu sa ukazuje, že uplatnenie iného dedičského práva by vlastne celý tento, celá tá konštrukcia e, dostala do nebezpečenstva pri aplikácii iného práva. Vzniká to z e, kombinácie rôznych e, faktorov, teda e, slobná voľba e, budúceho dedičstva, ako som to popísal, a potom jednoduché vyhlásenie v prípade smrti podľa konvencie z roku 1961. Kombinácia týchto kritérií nám umožní, aby naši klienti e, mohli dostať lepšie poradenstvo a získať lepšiu právnu istotu. A ja sa teším z toho ako notár vo Francúzsku. Na záver ešte dve poznámky. E, pokiaľ ide o ten globálny kompromis 10. 2011 pán predseda. Sú to celkom osobné poznámky, čiže nie je to oficiálne stanovisko e, francúzského zväzu notárov. Hovorím, e, hovorím tu sám za seba. E, teda upravujú sa tu aspekty vlastníckého práva a zavedenie do vlastníckého registra E, vlastne prebieha e, v štáte, kde e, sa tento majetok nachádza. To je veľmi dôležité pre francúzských notárov, pretože naša úloha, najmä pokiaľ ide o nehnuteľnosti, sa znova potvrdzuje. Ide o modernizáciu E, zákona e, z 28. marca 2011 e, a tento nový článok 710 lomeno 10 sa to ešte raz potvrdzuje a tu z toho vyplýva, že každý takýto krok musí byť vyhlásený a deklarovaný pred notárom v Francúzsku. Tu sa vlastne ukazuje, ako kompetenciu majú notári, pokiaľ ide o zápisy do pozemkovej knihy. Politické smerovanie, ktoré sa naznačilo, sa týmto potvrdzuje aj týmto najnovším ustanovením. Druhá poznámka, pokiaľ osvedčenie charakter sui generis, e, e, ktorý je jednotný vo všetkých členských štátoch, to o tom sa ešte bude v budúcich týždňoch hovoriť dosť podrobne, ale ja by som chcel hovoriť o ustanovení číslo 73. Teda to budúce dedičské osvedčenie bude dokumentom, ktorý bude povolovať e, zápis do pozemkovej knihy e, pod ohľadom e, orgánu, ktorý vymenuje príslušný členský štát. Týmto sa potvrdzuje stanovisko francúzskej notárskej komory je to vlastne dôkazom pre dedičov a dedič vlastne môže e, určiť, e, ktorý orgán bude príslušný. E, tým sa vlastne zjednodušuje celý postup a sprehľadňuje. A ja môžem v, rám, z, v mene Francúzskej endorskej komory povedať, že toto vítam. To boli niekoľké poznámky z mojej strany a ako som povedal, s veľkým záujmom sledujeme a očakávame schválenie tohto nariadenia. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šasen. E, Nechcem zatiaľ ešte komentovať, ale chcem poslucháčom poukázať na to, že pokiaľ ide o zápis do registra a ten, ten prechod, to, tam sú ešte isté deliace čiary Pán Bitner, v Rakúsku je záznam do registra nie je konštitutívny. To už je vlastne súdne rozhodnutie. Teda tým, e, iba tým výrazom register jednoducho ten problém nevyriešime. Môžem to potvrdiť. V Rakúsku to je výnimka z pravidla, teda, že záznamom do registra vzniká vlastnické právo. E, e, teda tam je množstvo vecí, ktoré to vyjasnia predtým a teda možno to urobiť. Teda všade sa hovorí o tom, že nemožno ohrozovať e, registre, to je správne, ale toto nie je jediný problém. Teraz chcem poprosiť pani Patricia Mediero o jej príspevok. Nech sa páči. Perdón. Buenas tardes y perdón. Gracias por darme la palabra, señor presidente. Ďakujem za eh, slovo, ktoré ste mi udelili, pán spravodajca a pán predseda. Teraz čosi k eh, dedičským otázkam eh, v Španielsku, pokiaľ ide medzinárodné právo a aký dopad to môže mať aký dopad na túto oblasť môže mať spomínané nariadenie. Poprvé chcem povedať, že aplikovateľné právo v týchto otázkach dedičstva takto sa nás, e, na, e, nás vzťahujú kolizné pravidla medzinárodného práva, charakteristiky prenosu maj, majetku spadajú do konkrétnej koncepcie eh, našeho dedičského práva, keď niekto rieši dedičstvo, môže spätne až do, um, do uh, dňa úmrtia zastupovať zosnulého pri všetkých uh, právnych otázkach. Takže to je otázka tretích osob. Je tomu tak, že uh, sudcovia a v prípade sporných dedičstiev a, alebo pri dedičstvách bez testamentu sú odkazení na takéto tretie osoby. Notári e, nastupujú e, v situácii, keď ide o e, manželov, príbuzných, e, dedičov. Ďalej je tu aj funkcia e, správcu. E, dá sa to deliť solidárne alebo komunitárne, ale táto funkcia e, určuje, kto bude riešiť e, pozostalosť. Správca testament musí pred dedičmi a, podľa občianského práva u, um, pod, sa podpísať k zodpovednosti a potom kontador partidor, ten je ten, ktorý e, nie je sp, e, sp, správcom závete. V testamente sa to e, ustanoví alebo sú tu, sú tu percentuálne rozdiely dedičského podielu. Jeho úloha spo, spočíva v tom e, vyjasniť e, nesporné veci, roz, roz, rozličné časti dedičstva. likvidácia ďalej v prípade e, partnerstiev plnole, plnole, plnoletí dedičia môžu nastúpiť aj v zmluvnú cestu. Sú tu aj maloletí, ale túto oblasť vynechám. Keď ste, sa rozdelilo dedičstvo, tak dedičia môžu disponovať týmito majetkami. Sú tu uh, výnimky pre e, maloletých a uh, duševne handicapovaných. Tu potom musia byť právoplatní tretí, ktorí, ktorí správajú to, čo je zakotvené v testamente. podľa zákonu to vyzerá tak, že e, pozostalí majú možnosť zvýšiť povinný podiel, alebo aj nie. Ďalej sú tu poručníci a E, správcovia, presun e, majetku na e, dedičov. Právne následky sa dajú uplatňovať spätne až k dňu umrtia. A to znamená, že od okamžiku od tohoto okamžiku treba aj explicitne alebo iným spôsobom je to cesta priama od, dedi, od eh, poručníka, od poručiteľa k dedičom, ale to nez... platí to aj pre vykonávanie eh, závete pre správcov, pre tretích, ktorí ne, nemôžu konať aj pre pozostalých v manželstve a takisto pre poručníkov, ktorí získavajú majetok, pretože tu ide o osobitnú právnu e, osobu. Ďalej si možno položiť otázku, ako e, sa e, odzrkadlí na tento stav nariadenie. Netýka sa to teda vecného práva, to sa, toho sa to nedotkne, ale bude sa to týkať, e, dôležité bude, kedy sa bude aplikovať toto, e, tá, toto naredenie, či to pôjde kolizné prípady medzinárodného práva, ďalej potom, ako to bude vyzerať s kompetenciou e, súdov a potom uznávanie nárokov pri medzinárodných dedičských konaniach pokiaľ ide o vecné kolizné normy na základe medzinárodného dedičského konania. Tu platí e, obvyklý pobyt ako norma, teda samotný poručiteľ počas koncepcie závete rozhodne, ktorá krajina sa bude uplatňovať pokiaľ ide o kompetenciu súdov a jednotlivé spojené body, tak to, čo sa v Španielsku používa, sa zmení na e, bežný pobyt počas e, závete. Záverom možno povedať, že existujú normy pre uznávanie zahraničného práva, ale to sa teraz nahradí európskymi normami, predovšetkým zriadením európskeho preukazu. Treba ešte povedať nasledovné. Možno by sa dal lepšie skonkretizovať e, problematika obvyklého pobytu. V Španielsku je tomu tak, že, to, e, že máme veľkú mieru zahraničného obyvateľstva. Mnohí občania sú súčasne prítomní v dvoch e, krajinách, v krajine pôvodu a v Španielsku a to bude viesť mnohým sporným prípadom, ktoré sa budú môcť e, vyriešiť veľmi ťažko, ak tento hostujúci občan sa nerozhodne pre medzinárodné právo. Vlastne to možno poňať tak, že ide o dva, dva trvalé pobyty. A možnosťou by tu bola povedať, že že sa tu zapracuje klauzula doložka ako pri daňovom E, práve, že sa vylúči dvojité zdanenie, dali by sa zaviesť určité ustanovenia, kde by sa exkluzívne a následne postupovalo tak, aby sa stanovilo e, daňové sídlo. To by sa dalo, dalo e, prijať aj v tejto oblasti, aby sa vylúčili konflikty v oblasti v prípade duálneho zvyčajného pobytu. Veľmi pravdepodobne, že, že to bude fungovať, keď bude e, práve tým spo, spojujúcim bodom ten stály pobyt. Mnohí ľudia, u mnohých ľudí v Španielsku je tomu tak, že treba ich rozsiahle informovať o možnosti e, vystavovať vôbec závete a že si možno zvoliť tento, toto medzinárodné právo, hlavne pre občanov, ktorí majú povinné podiely, ktoré sú e, menej reštriktívne ako v Španielsku. V Španielsku je, je vlastne e, v občanskom e, zákonníku ustanovenie o práve povinného dielu pre každého. Ďalej potom e, právna voľba štátnej príslušnosti. V momentálnom systéme takéto niečo je len veľmi ťažko možné. Potom súvislosť s darovaním a dedením. Aj tu môže prísť v občianskom zákonníku ku konfliktom, kompetencia súd a súdna príslušnosť je tu veľmi dobrá e, je situácia, že sa zrovnali vecné e, otázky s vecným právom v jednotlivých členských krajinách. Mohli by sa vytvoriť fóra alebo e, zmluvné e, dohody, kde e, v prípade neexistencie závete by sa rieši situácie povedzme nemeckého páru, ktorý má bežný pobyt, obvyklý pobyt v Španielsku. Všetky deti sú však e, e, v Nemecku, je len druhé sídlo v Španielsku. Ak sa jeden z pozostalých vráti do Nemecka a tu sa rieši e, záveď, tak je pravdepodobne, že všetky zainteresované strany ktorý kultúrny alebo jazykový prepojenie nemajú so Španielskom, tak tieto osoby by mohli, ak by si to želali, rozhodnúť sa pre právo nemecké. Pretože tú, túto, túto právo dobre poznajú. Je to aj právny poriadok, ktorý kultúrne akceptujú. Ďalej potom zjednodušenie uznávania, zavedenie európskeho osvedčenia e, je čosi veľmi pozitívne, pretože tá správna zodpovednosť sa e, zníži, ale treba sa ešte zamerať na to, ako sa to e, e, odzrkadlí v katastrálnom práve v Španielsku. Toto sa týka bodov 21 a 22a. V praxi je zvyčajné napríklad, že pozostalosť sa nerieši pred ľudí s druhým pobytom alebo vedľajším pobytom v Španielsku. To sa rieši tak, že že tento proces môže bežať jednoduchšie podľa terajšieho platného postupu, ak napríklad prejde majetok e, na nehnuteľnosti, tak to môže v pôvodnej v krajine pôvodu potvrdiť notár. Ďakujem. Ja, Dank für diese Ďakujem za tento detailný e, popis. Ja môžem iba e, potvrdiť, e, že kdekoľvek sa ma na toto pýtajú v Nemecku, vždy sa pýtajú, a čo nemeckí dôchodcovia na Malorke alebo v Španielsku, ako to bude v ich prípade. Ale treba povedať, že tieto problémy sú aj keď e, žijete v Južnom Francúzsku, v e, Alsasku, v Lotrinsku. Takže tieto problémy existujú len e, naopak. Nož a teraz stanovisko Veľkej Británie, pán Fremsen. Thank you very much, Herr Lechner. Um... Ďakujem pekne, pán Lechner. prvom rade musím samozrejme povedať, že za Veľkú eh, Britániu, teda ja som za Anglická a, eh, a, a, a sporám teda aj za eh, Wales, aj keď teda po Veľkej Británii do veľkej miery právo je rovnaké, ale to vecné je odlišné. A v Anglicku máme veľmi odlišnú štruktúru. Som si vedomý toho, že ste chceli aby e, sme sa e, venovali e, teda určitým konkrétnym otázkam a preto som sa chcel zaoberať témou osobných zástupcov v anglickom práve, tak aby ste videli, aký by tu bol súlad s navrhovaným nariadením. Osobne musím povedať, že veľmi dúfam, že Veľká Británia sa zapojí do tohto nariadenia, Eh, veľmi veľa zdrojov, totiž to naša vláda investuje do tejto tematiky a ja tak dúfam, že napokon to povede k úspešnému koncu. uh, sú eh, vymenovaní podľa teda vôle a administrátori tých vymenováva súd v prípade, aké teda neexistuje žiaden testament je tu teda rozdiel medzi právomocami týchto dvoch typov osôb. Takže okamžite po smrti exekútor na púta svoje e, právomoci a teda administrator až na základe rozhodnutia e, súdu, e, teda najprv musí súd zasadnúť a rozhodnúť na probačnom základe má pravomoci exekútor a na základe e, e, administratívnych e, listín administrátor. Vo Veľkej Británii v Spojenom kráľovstve samozrejme detičské právo a správcovské právo, nimi sa to obráme oddelenie. Takže nebudem tu teraz hovoriť o žiadnych otázkach uplatniteľného práva iba o otázkach e, príslušnosti, uznania a e, správcovstva. Takže e, je tu rozdiel medzi dením a administráciou v Veľkej Británii. Niektoré témy sú teda uplatňované, upravované podľa administratorského práva a niektoré podľa dedičského. A sú tu rozdiely. Vo Veľkej Británii vždy sme považovali za potrebné, aby e, aj teda keď naše súkromné medzinárodné e, právo môže hovoriť, že odlišné e, dedičské právo sa má uplatniť. Vždy sme povedali, že teda nehnuteľnosti, ktoré sú v, v, sa nachádzajú v Anglicku, sa majú upravovať podľa nášho práva. Osobitosť možno pre Spojené kráľovstvo je, že súd má e, právomoc iba ako náhle e, e, súkromný zástupca v Anglicku a vo Velse bol vytvorený súd. Nemá príslušnosť, pokiaľ nebol vymenovaný. A prednedávnom sme mali prípad Norman Snell a Evans, kde rodina nemala možnosť teda sporu, pretože tu nebol takýto e, grant pre e, administráciu. A aj keď niekto e, zomrie teda bez anglického pobytu, je ešte sa ale možné dostať takúto, takéto povolenie na zastúpenie v Anglicku a vo Velse, aj keď teda nemal majetok v týchto krajinách. A tu je zaujímavý práve tento rozdiel medzi tým správcovstvom a teda administráciou a, a dedičským právom. Sú teda naozaj zaujímavé prípady, ktoré to dokumentujú. Aby sme sa pohli ďalej, Chcel by som eh, povedať pár slov o tom, ako je možné získať tieto anglické eh, listiny. A takisto poznáme aj eh, mechanizmus, kedy sa takéto, takáto anglická listina môže preniesť do inej časti sveta a uplatniť sa tam. A naopak, Vo všeobecnosti teda ide o krajiny, ktoré boli v minulosti kolóniami Veľkej Británie. Samozrejme vyňali republiku Cyprus ako iný členský štát EÚ. A ak mám listinu pre zastúpenie v Anglicku, tak môžem si zvoliť Cyprus a e, je tam teda zjednodušený postup v takomto e, prípade. Môže sa to takto vzťahovať na e, cyperský majetok a naopak cyperský dokument sa veľmi ľahko prevedie na dokument anglický a nemusia sa všetky fakty znova preskúmavať a môže sa teraz slobodne používať v súvislosti s anglickým majetkom a nehnuteľnosťami. Podobne to funguje e, s e, niektorými štátmi v USA. Je 15 štátov, ktoré prijali e, uniformný kódex, jednotný kódex v tejto oblasti a takisto to funguje aj v súvislosti s niektorými ďalšími krajinami. Je to teda mechanizmus, kedy e, takáto e, listina sa môže jednoducho e, použiť v napríklad niektorých častiach USA. Ďalej tu je skutočnosť, že ak tu máme eh, eh, testament v angličtine, eh, kde sa spomína exekútor, tak je to veľmi jednoduché. Ak takýto dokument v angličtine s exekútorom menovaným nie je, tak treba vymenovať sudcu, ktorý by mal vymenovať administrátora správcu majetku pozostalosti. ale dopady e, tohto grantu, tejto listiny v Anglicku a Walesu sú veľmi zaujímavé. Týkajú sa všetkého e, majetku e, na území Anglicka a Walesu. A teda, ak sa vymenuje exekutor podľa testamentu, tak automaticky Eh, exekútor vlastne eh, preberá eh, správcovstvo za tento majetok. Ak nie, tak vlastne správca, ktorý bude vymenovaný súdom, je zodpovedný za tento majetok. Máme samozrejme systém, kde osobní zástupcovia sú zodpovední za majetok a je na nich, aby rozdelili tento majetok alebo ho zapeča- zapečatili a podobne. Takže je tu takýto prechodný systém eh, medzi eh, zosnulým a dedičmi. Eh, anglickí osobní zastupcovia eh, nemajú povinnosť zaoberať sa eh, majetkom mimo územia Anglicka a Walesu. A tu práve vyvstávajú konflikty s aktuálnym nariadením. A v tomto zmysle, myslím, bude potrebné pre osobných zástupcov vymenovaných podľa anglického práva aby e, získali možnosť e, e, pre, prevziať správcovstvo nad majetkom, ktorý sa nachádza inde v EÚ. Ďalšia téma, ktorú som chcela spomenúť, je ochrana osobných zástupcov, pretože títo sú osobne zodpovední za stav majetku, ktorý teda držia. Ide tu o zodpovednosť voči dedičom, voči Eh, dlžníkom eh, z daňovej, v daňovej sfére sú zodpovední. Ehm, ak eh, teda dlžníci majú ale je tu teda možnosť, e, je tu teda určitý postup e, v prípade e, dlžníkov, ktorí môžu využiť. Ja som teraz ja by som teraz chcel povedať, ako by sme mohli pozmeniť článok 19, tak aby sme zohľadnili takéto osobno, osobitosti súvisiace s osobnými zástupcami. No už a ja dúfam, že e, v dôsledku e, takýchto zmien e, Spojené kráľovstvo naozaj bude možné sa pridať k tomuto návrhu a prispieť k jeho úspešnému uplatňovaniu v praxi. Ďakujem pekne. O tomto probléme snad dnes nechceme rozprávať. Okrem teda správcovania a exekúcie majetku mimo územia Anglicka a Belsu. Je tu aj ten problém Globek, ale to, o tomto dnes nebudeme pojednávať. Ospravedlňujem sa za to, že som to vopred zabudol. Pozrel som sa na kolegov, eh, ktorí teda nie sú z Nemecka. Pritom som úplne zabudol eh, privítať Daniela Lehmana, advokáta z Mnichova, takže nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem, že sa vám môžem prihovoriť. Som advokátom v Nemecku a hovorím to nielen ako zástupca STEP, ale ako člen výboru pre dedičstvo e, e, Nemeckej advokátskej komory. Je, chcem hovoriť e, teraz o vykonávaní testamentov v Nemecku máme tú zvláštnosť, keď to porovnáme s inými európskymi krajinami, že tu ide nie len o možnosť e, čistého vykonania, teda že e, deč získava majetok, vyrovná e, dlhy, a, e, ale je tu aj možnosť e, trvalého vykonania to môže byť podľa zákona aj 30 rokov a vo zvláštnych prípadoch e, napríklad aj dlhšie. To je veľmi obvyklý spôsob, najmä vtedy, keď ide o maloletých e, dedičov alebo ak ide o postihnuté osoby. Príklad uvediem Napríklad mladí rodičia s maloletými deťmi e, usporiadajú svoje dedičstvo, tak je obvykle, že sa nariadí trvalá správa dedičstva, e, ak teda dedičstvo prípadne na deti, keď sú ešte maloleté. To je obvykle najmä pri zvlášť majetných ľudí, e, ktorí chcú predísť tomu, aby veľký majetok pokazil ich deti maloleté. Napríklad 16-ročný zdedí miliónové, miliónové dedičstvo, to je veľmi e, zložitý prípad a e, to vlastne pomôže tomu e, maloletému, aby získal zrelosť. Kto sa vo veku 16 rokov dozvie, že má prístup k miliónovému majetku, tak by e, napríklad e, e mohlo mať, to by mohlo mať dopad na jeho vzťah štúdiu, mohol by prestať e, študovať alebo inak sa rozhodovať. My teda e, tento vývoj veľmi vítame. E, teda ide tu o lehotu nielen 3 mesiace, ale máme trošku obavy, pretože nie je jasné, či takáto správa sa môže nariadiť hneď na dobu 30 rokov a či príslušný súd, e, keď je v zahraničí, e, môže vstúpiť do vzťahu s nemeckými súdmi. Chcem teraz ešte hovoriť o dedičské zmluvy. To je ďalšia zvláštnosť nemeckého práva. Dedičské zmluvy musia byť overené otársky a spoločenské testamenty musia byť e, e, vyhotovené ručne. Dedičské zmluvy musia mať e, okamžitú právnu platnosť. Kto určí iného dediča, než ako vyplýva zákona, nemôže to urobiť bez súhlasu partnera zmluvy a nemôže sa to zmeniť novým testamentom. Nový testament bol neplatný. Nemecký systém pri spoločenských testamentoch je trošku zložitejší. Manželia môžu vyhotoviť spoločenský testament a za istých predpokladov existuje možnosť záväznej, záväznej účinnosti ale tá po dobu života jedného z partnerov ešte môže byť obmedzená. Kto takúto zmluvu vytvorí, môže všetky záležitosti zmeniť novým testamentom, ale musí sa to notársky overiť a musí to oznámiť druhému partnerovi. To je koncept rovnosti váhy zbraní, by som dal povedať každý musí mať možnosť e, e, rovnocene reagovať. Ak e, jeden z partnerov zomrie, tak sa niektoré ustanovenia stanú záväznými, podobne ako v dedičskej zmluve. V tejto súvislosti by mohlo byť potrebné, aby sa eh, eh, niektoré články, ktoré sa týkajú pôsobnosti, ešte preverili. Napríklad článok 18. Ja mm, by som chcel hovoriť o jednom príklade z mojej eh, advokátskej praxe. Švédsky štátny príslušník je špecialistom IT a pracuje v Damštate, v ESA. E, žije v spoločenstve s Nemkou a majú spoločné deti. V súčasnosti ešte nie je možné, ale dúfajme, že v budúcnosti to bude možné, že budú môcť uzavrieť nemecký spoločenský testament alebo e, dedičskú zmluvu a e, svoje spoločné deti e, určia za náhradných dedičov. Keď obaja žijú v Nemecku, tak ich obvykle sídlo je v Nemecku, takže je to možné e, podľa nemeckého dedičského práva. A pri spoločenských testamentoch, ktoré sú e, rukopisne písané, e, nie sú potrebné ďalšie kroky. Teda bude sa aplikovať nemecké dedičské právo. Ak ale tento švedský štátny občan sa presťahuje naspäť do Nemecka napríklad preto, e, do Švedska e, napríklad preto, že zmení svojho zamestnávateľa a bude pracovať e, vo Švedsku a len na víkend bude chodiť ku svojej rodine do Nemecka v nádeji alebo po dohode, že rodina po nejakom čase sa presťahuje za ním, napríklad keď deti skončia školu, školský rok a švedský štátny príslušník e, e, podľa švedského práva vytvorí nový testament, tak potom je otázka, čo sa stane s tým, e, s tou dedičskou zmluvou v Nemecku, nemeckou dedičskou zmluvou. Ak ďalej platí nemecké právo, nie je to problém. Potom tento nový testament, kde napríklad svoju sekretáru kúči za dedičku, je takýto testament neplatný. Ale keď ale to by platilo, keď ešte nezmenil svoje obvyklé e, sídlo e, na Švédsko. Ale problém vznikne, keď podľa ustanovenia článku 16 e, bude podliehať švedskému dedičskému právu. Lebo švedské dedičské právo nepozná záväzné ustanovenie nemeckého dedičského práva. A preto preto sa E, dostane do konfliktu s nemeckým e, e, zákonom. Článok 18 návrhu nariadenia hovorí, že platí hypotetický dedičský status. Teda to, čo by platilo v čase vyhotovenia zmluvy a vzniku dedičstva. Teda vtedy mal obvykle, obvykle bydlisko v Nemecku ale keď článok 16 hovorí, že e, e, článok 16 a 18 sú v istom konflikte. Teda, na čo sa tu myslí? Teda platia články 16 a 18 paralelne? Platí nemecké právo? E, a popri tom platí aj článok 18, alebo článok 18 má viesť k tomu, že nemecké dedičské právo e, e, e, platí, kým nebude zrušené iným právom. Toto by bolo možno vhodné a bolo by dobré, aby sme tieto veci vysvetlili. Srdečne ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank, Herr Lehmann. Ďakujeme pán Lehmann. Nechcem prísť do nemeckých špecifík, ale k tomu, čo ste povedali, tak pri mojich pozmeňujúcich návrhoch, napríklad k článku 18, som nad tým uvažoval, nie sú len čiastočne zapracované. Ja som vám vďačný za tento pozmeňujúci návrh, pán e, predseda, pretože e, Otázka je, či komunitárne zmluvy vôbec budú e, riešené, riešené touto legislatívou. Nie je to však v článku 18. Ten váš pozmeňujúci návrh je dôležitý, pokiaľ ide o komunitárne závete, ale podľa mňa, podľa článku 18 sa situácia vyrieši len vtedy, keď e, cez zmenu štatútov prejdeme k zmene právnej voľby. Inak tu momentálne ešte vidím medzeru. Ďakujeme. To sa dá možno doriešiť bilaterálne. Tak teraz dám slovo pani e, Beatrice Puedefiske. Ďakujem, pán predseda. Bola som požiadaná stručne sa e, vyjadriť e, k trastom v tejto oblasti ktoré sú momentálne e, vylúčené z článkov 1 a 3 e, návrhu nariadenia. Ešte by som chcela povedať, že som e, talianskou advokátkou, bola v minulosti, teraz som anglickou, študovala som práva oboch krajín a vždy, keď sa zaoberám týmito oboma právami, tak som niekde v strede medzi týmito dvoma. Takže toto sú pre mňa naozaj veľmi zaujímavé témy, ktorými sa práve zaoberáme. Momentálne e, hovorím iba o trastoch, ktoré sa vytvárajú v e, momente smrti e, nejakej osoby na základe testamentu. Takže nebudem sa zaoberať tými ktoré vytvorila osoba počas svojho života. Trastov je veľmi e, veľký počet, ale ide tu práve o právny vzťah, ktorý sa vytvorí, keď e, sa e, Trust Fund prevedie z jednej osoby na ďalšie, ktoré sa nazývajú trustee, trustees a títo sa majú zaoberať určitým majetkom v teda záujme Eh, určitých osôb podľa určitých eh, právnych eh, noriem a úprav. Je ehm, tu teda o majetkové záujmy. Tento majetok nemôže byť nikomu prisúdený, predaný a, odovzdaný a podobne. Tieto práva sa skončia, pokiaľ majetok sa v dobrom, v dobrej viere predá niekomu tretiemu bez toho, aby e, teda sa vedelo o existencii trastov. E, môže ísť akýkoľvek e, typ majetku, hnutelný, nehnuteľný, ale teda nejakým spôsobom by mal byť tento majetok špecifikovaný. Pokiaľ ide o právnu príslušnosť, tu ide teda o to, že vo všeobecnosti e, trast, alebo teda vždy, e, sú tu tri istoty. Jedna istota e, je zámer vytvoriť trast, po druhé istota majetku, ktorý trast pravuje a potom sú tam osoby v záujme, ktorých sa trast vytvorila. Tu nie sú to tri prvky, tak vlastne trast nie je platný. Pokiaľ sa týka Veľkej Británie, testamentové e, e, trasty e, musia vyvstať z formálnej listiny, ktorá má všetky pravoplatné náležitosti takejto anglickej listiny podľa anglického práva. Trast sa vlastne vytvára v záujme dedičov Všetko je to riadené teda v testamente. Sú dva e, typy trastov, ktoré sa vo všeobecnosti vytvárajú podľa anglických testamentov. Interest in possession a potom diskrečný. E. Takže to diskrečné e, tam vlastne trasty dostane vlastne právo môcť disponovať aj kapitálom a e, podľa, a to podľa svojho e, najlepšieho vedomia. Svedomia samozrejme v záujme e, dedičov podľa teda príslušných právnych úprav. Ehm, tieto trust vychádzajú z tzv. listiny Letter of Wishes. Je to dosť formálny dokument, ktorý e, viac či menej detálne e, popisuje motiváciu a želanie e, tohto tzv. setlera vytvoriť tento trust a vlastne trustees pritom nie sú nejako obmedzovaní. Vo všeobecnosti tieto trusty vytvárajú, ak E, tí tzv. E, setleri e, nechcú vlastne predbiehať to, ako sa ich majetok bude deliť medzi dedičov, chcú prenechať vlastne toto osobám, ktorým poverujú, toto rozhodnutie, kedy a ako sa vlastne rozdelí dedičstvo medzi dedičov, E, títo správcovia vlastne nemajú žiadne právo na žiaden e, majetok, nemôžu e, vlastne vôbec dúfať, že by sa stali vlastníkmi nejakej časti z tohto majetku. Toto sa spomína aj v tejto Letter of Wishes, v tomto dokumente. A je tu teda aj e, vlastne e, možnosť e, poskytnutia určitých, určitého kapitálu alebo určitých príjmov na určitú, určité, určité obdobie príjmov z majetku a až teda do doby, kedy sa kapitál skutočne rozdelí medzi dedičov Používanie e, týchto trastov e, je veľmi podobné e, situácii, ako sme ju počuli práve, ako to funguje v Nemecku. Ide tu o ochranu napríklad handicapovaných, mladistvých a podobne. V ich záujme sa vytvára takýto fond, Ehm, zodpovedá za tento fond osoba, ehm, ktorú, ktorej, vlastne, ku ktorej mal, ehm, mala daná osoba dôveru. Ide tu teda o sociálnu funkciu a funkciu, ktorá je veľmi, veľmi flexibilná a je to veľmi jednoduchá záležitosť, ako náhle sa tento trust vytvorí. A právne trasty sa v Anglicku vytvárajú v prípade neexistencie testamentu, e, tak e, e, dedič, vlastne manželka dediča získava automaticky polovicu majetku a zvyšok kapitálu sa rozdeluje medzi deti úloha, ktorú e, teraz tie zohrávajú v dedičskom práve. Nuž, e, táto otázka by mala e, z nich presne naopak, pretože teraz tí spadajú pod dedičské právo. Um, platnosť a vytváranie a teda povaha toho majetku, ktorá tu sa ošetruje, tak spadá pod dedičské právo a ide tu aj o, e, popisuje sa tu aj spôsob, akým sa e, spravuje e, tento majetok v trastoch. Jasným príkladom tohto je anglická osoba, ktorá vlastní niečo vo Francúzsku a chce vytvoriť trust príde ku mne a chce teda vytvoriť podľa anglického práva trust a vytvorí teda oddelený e, testament pre francúzsky e, majetok a ak by aj testament e, nebol, teda porušoval francúzske právo, aj teda pokiaľ ide o naozaj anglické, um, anglický majetok, je teda možné napadnúť e, testament a žiadať e, zníženie. Takže to je možné nielen v iných krajinách EÚ, e ale aj v Anglicku. Takže teraz, ktorý sa vytvára podľa testamentu, musí rešpektovať úprav práva. Mm, a nie je podľa mňa správne e, trasty ne upravovať v tomto návrhu nariadenia, pretože ide o nástroje, ktoré e, skutočne spadajú plne pod dedičské právo a bolo by škoda, keby sme ich e, vynímali z tejto navrhovanej úpravy. Ak teda um, správa e, e, majetku je teda kompletná. Vytvorí sa tento korpus majetkov, ktorý, e, ktoré sú spravované v rámci trastu. Podľa môjho názoru tu nie je žiaden dôvod, ak teda po desiatich rokoch trasty vlastne poruší normy tejto listiny Trust Deed, prečo by sa vlastne mal uplatňovať zákon a nie zákon E, vzťahujúci sa na trasty. Podľa mňa v momente, kedy sa vytvorí trast, spravovanie majetku e, sa vlastne ukončuje, trast sa stáva e, osobitným korpusom, ktorý sa má spravovať podľa všeobecných noriem. Ďakujem. Ja, herzlichen Dank, Frau Borifiske. Das war jetzt... Ďakujeme vám. Nerušil som vás, pretože podľa mňa dávalo zmysel, aby sme to celkovo e, diskutovali sku, e, spoločne. Dal by som teraz kolegom slovo, aby mohli e, položiť doplňujúce otázky. V prvom rade to bolo naozaj dobrá prezentácia rozmanitosti našich právnych systémov, hoci z veľkej časti pramenia tieto práva zo spoločných koreňov, hoci vznikli rôzne, rôzne právne kultúry, tradície, až e, sme prekvapení, aké rozdielne, rozdielne e, formy vznikli v jednotlivých zriadeniach na jednej strane si možno položiť otázku, prečo si to právnici takto komplikujú, či by to nešlo predsa len oveľa jednoduchšie. Takže, pani kolegyňa Galo. Ďakujem, pán predseda. Treba povedať, že autentických právnych aktov, ich uplatňovanie. Vie, že, vieme, že tu máme z roku 2009 e, e, e, nariadenie k otázke alimentov. Obe otázky verejné listiny i súdne rozhodnutia sa nachádzajú tu, podľa tohto ponímania, na rovnakej úrovni. U verejných listín v dedičskom práve tu to nejde. Tu máme dva systémy e, v Európe. Systémy, ktoré kde na jednej strane je potrebné e, vyzvanie súdu a aj notár. A, preto mám aj otázku na našeho francúzského hostia. to e, nariadenie z Francúzska s cieľom vytvoriť rovnováhu medzi oboma systémami. Možno by ste nám mohli povedať, čo si k tomuto čo si o tom, aký účinok má voľný pohyb e, verejných listín. Treba ísť až tak ďaleko, toľko moja otázka. Teda treba ísť až do e, toho v tej fázi uznávania. Tu je aj uznesenie parlamentu od Emanuele eh, Ortigu, ktorý, ktorý navrhoval úplné uznávanie úverejných listín. Toľko otázka smerom na našich odborníkov, predovšetkým na francúzského hostia. Ale vám tiež, pán predseda, samozrejme. Pán Šance, chcete hneď e, odpovedať na otázku? Oui, merci, euh, monsieur le président. Euh, Ďakujem, pán predseda. Áno, tu ste sa dotkli, dotkli naozaj bolavej, citlivej otázky e, v Európskej únii, menovite voľný pohyb um, verejných listín. A tuto k otázke dôkazného bremena, už to všetko je uh, v rámci kompetencie suverenity jednotlivých členských krajín. Pokiaľ ide o francúzske notárne listiny a dôkazného bremena, pri súdnych uh, rozhodnutiach je e, práve otázka tejto dôkaznej síly, dôkazného bremena sa zakladá na tom, že notár, ktorý tieto veci e, zdokladoval, miesto, dátum osôb, ktoré sa dostavili a skutočnosť, že bol prítomný on, to potvrdzuje. To je, to je jeho dôkazná e, kompetencia a tiež vyhlásenia, ktoré potom poskytnú e, zúčastnené strany. Notárska listina môže obsahovať aj chyby, ale dá sa korigovať. V dedičskom práve sa e, e, stáva to, že že od roku 2001, a je to veľmi čerstvé rozhodnutie, teraz otázka budúceho poručiteľa a otázka dedičských práv e, to je riešená e, je podriadená európskemu právu. Ak sa e, náhodou prihodí chybička, tak sa chyba buď koriguje, vytvorí sa opravný, opravný dokument, alebo keď napríklad jeden z dediacich dožaduje sa opravy, opravy e, chýb, tak takisto možno konať. V našom francúzskom systéme je toto jasne definované. Ďalej potom k otázke obehu verejných listín v Európskej únie. To je oveľa rozsiahlejšia problematika. Európsky notári boli vždy za to, aby tieto e, listiny boli e, cirkulované, ale teda s opatrnosťou, pretože sú tu predsa len rôzne prístupy. Toľko moja odpoveď. Ďakujem. E, chcem nechať k slovu, chcem dať slovo skôr našim hostom, ale ja sám môžem povedať niečo na tému obehu. Vy, pani kolegyňa Galo, ste k tomu e, mali pozmeňujúci návrh. My sme za to, aby, e, aby, aby dokumenty e, voľne kolovali. Ďalej potom právny účinok tej dôkaznej sily. V niektorých krajinách je rozdiel, či niečo je vymožiteľné, či je to uznanie dlhu, hypotéka alebo E, e, výživného. Ten celý zmysel v tej, v tej listine, alebo či účinky ako také iných listín, akokoľvek e, sa v našich krajinách riešia po dedičskej stránke, sa rozvinú právne účinky, ktoré len v právnom kontexte daného štátneho systému sú pochopiteľné tá, tam sú práve tie rozdiely. Pán Bittner, len v krátkosti. My, Rakúšania, tu máme osobitnú pozíciu. My máme e, situáciu, kde po, skon, po konc, konci monarchie e, s väčšinou e, bývalých častí monarchie sme uzerali bilaterálne zmluvy kde sa to rieši a kolovanie verejných listín, ich uznávanie je v zásade mysliteľné. E, ide o to, aby nebol pôvodný e, súdny proces obchádzaný. Ďakujem. Uh, Thank you very much, Herr uh, Lechner. Ďakujem, pán Lechner. Ja som jeden e, z 120 tisíc e, právnikov v Anglicku a takisto patrím k, e, k našim notárom. Pokiaľ ide o akt, ktorý sa vytvorí v Anglicku a bude mať iný efekt v Paríži, alebo ako ho vyloží notár v Nemecku. My máme rôzne pravidlá, pokiaľ ide o autentické nástroje v Anglicku. My uh, v Anglicku považujeme za najsvetejšiu formu list, listiny, listinu, ktorá má uh, účinok uh, ako právna listina, ako dokument iný, ako v inej krajine. Je to zložitá problematika a otázka znie, kde je problém, ktorý sa snažíme vyriešiť, keď ide o, úpravy dedičstva. Tu si myslím, že európsky e, certifikát dedičský je e, vec, ktorá e, bude primárnym nástrojom v EÚ, na ktorý by sme sa mali aj zamerať a ktorý bude sa ďalej odvíjať. Ďakujeme. Keď ste, keďže ste spomenuli toto osvedčenie, tak spomeniem ďalší problém, No, pán Metre Šansa, keďže ste o tom hovorili, aj ďalší. Máme veľký problém príslušnosti. Videli sme, že je tu množstvo uh, e, fóriem tých jednotlivých právnych poriadkov. Moje pochopenie je také, že to posunutie uh, právnym inštanciám uh, domovskej krajiny by sa malo zjednodušiť, aby e, domovská krajina, jej inštitúcie, e, notári e, posúdili, pretože ho vedia čo najlepšie posúdiť. Tie jemné, jemné odtienky a rozdiely. A otázka, ktorú si kladiem ja, pán Metre Chance, vychádzajme z toho, že máme tu polský, rakúsky alebo nemecký dokument, listinu o o dedičstve, ktorej hovorí o realizácii dedičského práva na, vo Francúzsku. Kvôli vyjasneniu našich textov v rámci nariadenia, ako si to budeme, teda máme predstaviť. E, listina o e, záveti bude nemecká, z nemeckého súdu, alebo z polského orgánu, alebo zo slovenského posunie sa e, francúzskému notáru, notárovi, ktorý zoberie e, to ako základ, ako titul a na základe tohoto e, vydá tie potrebné, potrebné vyhlásenia pre katastrálny úrad vo Francúzsku. Je to správne pochopené takto? Euh, Myslím si, že si dobre rozumieme a sme si zajedno v tejto veci. Ide tu predsa o to, že tu máme európsky, eh, európske osvedčenie a v prvom rade ide o definíciu eh, dediaceho tu v Európe a mať potom jednotný pojem. Nie, aby sme tak e, e, veľmi vágne hovorili o jednotlivých právnych predstavách členských krajín. Už som predtým bol povedal predsa, že tu ide o samostatný európsky e, certifikát, ktorý by mohol mať takéto uznanie, a to súvisí vždy aj s obavami. Keď ide o potvrdený e, certifikát, kde by bolo veľmi zložité dokazovať e, účinok a právnu platnosť. Doteraz sme sa v pracovnej skupine a jednotlivými kolegami diskutovali voľne. Dá sa vychádzať z predstav v jednotlivých krajinách alebo možnosti uznania a tiež možnosť E, tej určitého rozšírenia a exportovanie tejto terminológie. V praxi však v, tejto, v tomto ohľade práve niečo absentuje v tomto návrhu, menovite jednotný, jednotný e, certifikát e, pre podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby tí, ktorí dedia, mohli E, mali alebo rešpektovali tamojší právny poriadok. Ja, Francúz, chcem vedieť samozrejme, či bolo splnené, boli splnené minimálne kritéria na to, aby som ja mohol skonštatovať, ktorá časť toho e, detičstva prináleží komu. To je tá prakticky konkrétna otázka. Čiže e, musíme rešpektovať súčasne aj miestne, miestny úzus. Momentálne je vec veľmi zložitá. Ja ako francúzsky notár, keď nie som presvedčený o kvalite zahraničného e, dokumentu, musím urobiť len jednu vec. Francúzským spôsobom musím tieto veci preveriť podľa francúzských kritérií a musím možno prísť k záveru, že to, čo prichádza zo zahraničia, nie je vieryhodné. A to je práve problém, ktorý tu máme ako medzinárodné spory. Musím teda vlastne vo Francúzsku preveriť to, čo už v tej krajine bolo preverené, ale to nemôžeme jednoducho my pochopiť, alebo sotva to chápeme. Takže všetky oči sa sústredia na tento návrh tohoto e, osvedčenia a ja môžem už zopakovať povedané, som presvedčený, že tento, toto osvedčenie bude veľmi dôležité a má e, určite veľkú budúcnosť, ale treba tam zapracovať právny poriadok a v praxi by sme videli, či je to priechodné alebo nie. Ďakujem. Toľko k vašej otázke. Ďakujem, takže dodám ešte po tejto diskusii, že podľa nariadenia je tá predstava taká, a je to vlastne predstava parlamentu, moja predstava tiež, že ak osvedčenie dedičstvo je vystavené, tak, tak už nepodlieha ďalšiemu žiadnemu preverovaniu v žiadnom členskom štáte. A potom, keď ide vlastne o nadobudnutie vlastníctva, tak E, napríklad keď pôjde o vlastnícke právo v Rakúsku, e, nemožno meniť e, samotný obsah, ale prebehnú len potrebné právne akty. Pán Leman, ešte sa spýtam, ja nepochybujem, ja by som nepochyboval o tom, že francúzske osvedčenie o dedičstve, teda vydané francúzským notárom alebo iným, iným orgánom, v prípade dedenia v Nemecku, teda bez od, oddelenia, bez partáže, že toto je postačujúce na vykonanie zmien v pozemkovej knihe v Nemecku a nie, potrebné, nie sú potrebné ďalšie zásadné kroky. Iné je, e, iné je te, testament, teda tam sú potrebné aj podľa nemeckého práva ďalšie vysvetlenia a e, e, teda e, E, tu je ale jednotný, jednotný princíp Nemecko aj o Francúzsku. To znamená, že dedický nárok vzniká smrťou a tam nie sú potom ďalšie kroky. Teda francúzske, uh, rakúske, uh, akékoľvek osvedčenie o dedičstve uh, je bezprostredne postačujúce na to, aby sa vykonali zmeny v nemeckej pozemkovej knihe lebo tu ide vlastne o deklaratívne e, e, zmeny a nie konštitutívne zmeny. Môžem teraz ešte položiť otázku pani Fiske. To, čo ste hovorili na záver, som nemohol, nedokázal celkom dobre uchopiť. Môžete mi to ešte raz vysvetliť, ako to je v prípade trust. Hovoríte len o tých, ktoré vznikajú cestou smrti a cestou testamentu, alebo aj tie, ktoré sú vytvorené už e, za života osoby. Mo, mohli by ste mi to ešte raz vysvetliť, ten posledný bod, kde hovoríte aj o alebo kde to bola istá kritika e, návrhu nariadenia zo všej strany. Ja by som vás poprosil, keby, keby ste mi to ešte raz vysvetlili. Um, that, uh, um... E, to, čo som chcela povedať, počúvala som angličtinu, takže budem hovoriť po anglicky. Najprv som hovorila e, teda o trastoch vytvorených testamentov, a teda nie tie, ktoré sú vytvorené počas života. Tieto sú teda vytvorené tým, teda štát je administrátorom, uplatňuje sa príslušné právo a, a, a majetok sa spravuje a podľa, podľa testamentu majetok e, e, prejde na príjemcov podľa sukcesívneho práva, teda všetko sa v tej chvíli vytvára. A majetok, ktorý môže byť prevedený do vlastníctva trustees, teda príjimateľov, správcov a, a, a s, e, tým vzniká celkom nový korpus, teda trust fund, ktorý má svoj vlastný život, ak e, to tak môžem vyjadriť. Má svoje vlastné práva. A to, čo som chcela povedať, je, že v tej chvíli rozhodné právo, pokiaľ je o dedičstvo, podľa navrhovaného nariadenia, by malo prestať platiť. A trust by sa mal stať predmetom rozhodného práva, ktoré sa vzťahuje na trest. Teda napríklad 10 rokov po vytvorení trustu e, trust má svoj vlastný život a spravujú ho poručníci, a ak tu dochádza k rozporom a porušeniam právo, tak prečo by som sa mala riadiť podľa dedičského práva, prečo by som nemala to riešiť podľa príslušného práva, ktoré sa vzťahuje na trust. Ja si, ale myslím, že takto to nie je riešené. Teda ten trust sa stáva samostatnou, samostatnou vecou. Je tu právny vzťah, e, ktorý vzniká s inými e, stranami. Teda dedičstvo už bolo e, vyriešené. Dáva to zmysel? Áno, ja tomu tiež tak rozumiem neviem, neviem teraz rýchle nájsť ten text, ale nie som si istý, či sa v návrhu nariadenia hovorí o lehote 10 rokov. Ja to nemám teraz pred sebou. Ale pani Bolis, chcete sa vyviedriť? Pán Frimston, teda e, správca a vykonávateľ a e, poručník, teda tento vzťah. Pani Volis, nechcem sa nejak miešať do tej odpovede eh, iných expertov, ale mohli by sme ten trust chápať ako zmluvu, ktorá je autonómnou entitou, oddelenou od dedičstva Eh, a má to vlastne svoje odôvodenie. Áno, ja to tiež tak chápem, ale, ale neviem, kde pán Iskyt eh, vidí problém. Ja by som tak absolvoval. Ja myslím, že nariadenie to takto rieši. A podľa súčasného textu je to tak. Ja to tak chápem. Takže ja neviem, kde eh, je teraz problém medzi tým, čo ona hovorí a, a samotným textom nariadenia. Prepačte. Tých 10 rokov to bol len môj príklad. Ja som, ja som hovorila o, o dlhom čase, ktorý uplynul od zriadenia trastu. Takže keď vlastne hovorím o období, že sa vykonalo dedičské právo a teraz vzni- tvorí čosi celkom nové. Takže malo by sa aplikovať e, právo, ktoré sa vzťahuje na trust a nie dedičské právo. Um, add, the... Ešte by som rád dodal, pokiaľ ide o testament 1.3a tam sa hovorilo o zrušení trastu. A otázka je, ako toto nariadenie e, je v súlade s e, vytváraním trastov. Teda ak trast pokračuje vo svojej existencii, ale táto, e, toto nariadenie vylučuje zriadovanie trastov. Takže to nariadenie to nerieši jasne. Ak ide o Teda otázka je, kedy prestáva platiť e, nariadenie a kedy začína platiť e, právo, ktoré sa vzťahuje na trust. Ja, okay, ich das jetzt verstanden, dass wir... Áno, myslím, že teraz som to pochopil, takže musíme hľadať túto deliacu čiaru, kde jedno končia, druhé začína. Musíme to ešte raz v texte presne pozrieť. E, neviem, či je to takto v písomných podkladoch, e, neviem, či mm, urobíte aj písomný návrh. Pretože nezávisle od toho, či Spojené kráľovstvo a Írsko sa bude podielať alebo nie, E, v každom prípade to treba vyjasniť. Áno, áno, to by som uvítala. Chcem sa teraz spýtať, či kolegovia majú ešte otázky, alebo experti chcú povedať nejaké poznámky. ak nie, pán predseda, e, sme celkom dobre na tom s časom. Ja sa chcem poďakovať. Nebudem teraz robiť nejaké zhrnutie. Bolo by to náročné, ani to nie je potrebné. Predložíme sa nám niekoľko zaujímavých podnetov. Trošku sme si vybrúsili e, naše názory. E, je to veľmi rozmanitý problém, e, pokiaľ ide o kolízie práva a treba možno, že poznamená to, že všetci zúčastnení to uvítali a pán Metrešans povedal, že v budúcnosti nebudeme mať takéto kolízie, ale budeme mať jednotné dedičské právo pre, e, pre celé dedičstvo. A spolu s, e, dedičský, e, s voličským právom to bude veľkým prínosom pre európskych občanov a samozrejme e, prax priniesie ešte ďalšie opravy. Ja sa chcem všetkým poďakovať za účasť a za to, že ste predložili tieto často aj zložité e, vysvetlenia. A odozdávam tým slovo pánovi predsedovi. Ďakujem, pán spravodajca, ďakujem aj ja z mojej strany expertom a diskutujúcim. A teraz z technických dôvodov, pretože bude nasledovať uzatvorené, e, zasnutie za zatvorenými dverami, prerušíme zasadnutie na 5 minút a budeme pokračovať. Ďakujem.